Care colleghe, cari colleghi, riprendi... Milé kolegyne, milí kolegovia, budeme pokračovať v práci. Skôr než sa dostaneme k vyhláseniam predsedu Európskej komisie, a k pracovnému programu Komisie na rok 2011. Rád by som pripomenul, že pred 30 rokmi e, došlo k e, veľkému zemetraseniu v Taliansku, ktoré viedlo k e, tomu, že ktoré, teda, ktorému padlo za obeď tisícky obeď. Ja myslím si, že by sme mali vyjadriť sústrasť rodinám, ktoré boli takto postihnuté. Rád by som teraz dal slovo eh, pánovi Barosovi, aby nám predstavil pracovný program komisie. Ďakujem, pán predseda. Vážení e, poslanci, mám tu čest predložiť program práce na rok 2011. Je to e, program, ktorý na jednej strane e, otvára novú fázu veľmi dôležitej činnosti. Na druhej strane prijatie pracovného programu predstavuje záver posilneného štrukturovaného dialogu, ktorý bol otvorený v septembri v tomto parlamente. Prípravy, ktoré viedli k programu komisie na tento rok, na, na ďalšie obdobie e, posunuli implementáciu revidovaného rámcového, e, rámcovej dohody a vstúpili sme do rozhovorov o prioritách na nadchádzajúci rok. E, to, je to všetko poznačené vysokou mierou konvergencie. Ide o konkrétne iniciatívy a proces, ktorý je proaktívny a ktorý si vyžaduje osobitné partnerstva. Európska e, komisia sa zameriava na tie výzvy, kde je možné dosiahnuť e, citeľnú pridanú hodnotu. E, komisia v roku 2011 chce predložiť 14 spoločne identifikovaných priorít. E, program zahrania 150 ďalších návrhov, na ktorých pracuje komisia. E, ekonomická obnova a e, budúci rast to sú hlavné priority na rok 2011. Musíme postupovať v troch hlavných líniách. Posilnenie správy a riadenia, dokončenie reformy finančného sektora a posilnenie Európy, e, stratégie Európa 2020 e, o inteligentný rast. Musí sa vychádzať zo zdravých ekonomických základov a je potrebné, aby sa e, prijímali následné opatrenia z návrhov z, 20, návrhov z 29. septembra, kde je potrebné posilniť makroekonomický dohľad, aby sa zabránilo e, nerovnováhe. E, v roku 2011 komisia ešte bude pracovať na kľúčových prioritách, ako je transparentnosť a e, ochrana E, pred budúcimi krízami. Komisia sa bude uchádzať o podporu parlamentu a rady, pokiaľ ide o oblasti, kde ešte bude potrebná reforma v roku 2011. Budeme sa zameriavať na naše komparatívne výhody v 21. storočí. E, keď sú naši konkurenti lacnejší, my musíme byť e, šikovnejší, inteligentnejší. E, vyžaduje si to integrovanejší európsky systém štandardizácie, aby sme využili konkurenčné výhody našich podnikov, predovšetkých malých a stredných ak má zostať Európa konkurencieschopná a vytvárať e, pracovné príležitosti, musíme jej ďalší rozvoj starostlivo plánovať a musíme zosúľaďovať politiky v oblasti klimatických zmien, dopravy a energetiky. Osobitný dôraz sa bude v roku 2011 klásť na energetickú účinnosť. Ehm, takisto sa budeme snažiť zabezpečiť vysokú mieru ochrany práv pracujúcich v úzkej súčinnosti so sociálnymi partnermi. Takisto sa v roku 2011 bude pracovať na legislatíve upravujúcej ehm, ehm, pracovný čas to všetko bude e, krokom k dosiahnutiu kvalitatívneho rámca, ktorý by prihliadal na osobitnú povahu týchto služieb. E, aktom o jednotnom trhu komisia e, prispela k ďalším snahám o dosiahnutie svojho plného potenciálu. Ide o to, aby malé a stredné podniky neboli príliš zaťažené Ehm, administratívou spojenou s inak slubnými cezhraničnými projektami. Napríklad môžeme zjednodušiť tie podmienky aj v oblasti e, autorských práv a môžeme prispieť k tvorbe zamestnanosti aj v digitálnej oblasti. Na strane dopytu budeme musieť dvo, e, posilniť dôveru spotrebiteľov. Ehm, a tu chceme urychliť e, pokrok v oblasti e, práv spotrebiteľov, ktorý nebol vždy dostatočne rýchly. My e, sme spotrebitelia, sme študenti, sme cestujúci, sme pracujúci a my e, musíme mať e, pocit, že existujú nové príležitosti, že sa kvalita života zlepšuje a v takomto prípade nadobudneme pocit, že Európa má zmysel a že slúži svojim občanom ale musíme ísť ďalej, než sú len hranice jednotného trhu. Potrebujeme pomáhať občanom, aby mohli využívať príležitosti, ktoré ponúka Európska únia. Náš návrh Smart Borders týchto inteligentných hraníc umožní e, cestovať slobodne, ale zároveň braniť nelegálnej imigrácii musíme zabraniť tomu, aby naše systémy boli zneužívané protiprávnym spôsobom a platí to aj pre používanie internetu. E, e, my musíme zabezpečiť e, koherentnosť v našich vonkajších aktivitách. Naše ciele 2020 pre oblasť pracovn- zamestnanosti humanitnej pomoci a iných, e, v iných oblastiach si vyžadujú e, silnejšiu Európu vo svete. Skôr než skončím, by som chcel v krátkosti vysvetliť, čo nenájdete v programe komisie a prečo. Ehm, ehm, my, e, ako sme oznámili, do polovice roku 2011 ohlasíme náš viacročný program. V druhej polovici roku 2011 bude e, predstavený náš celkový e, rámec. Implementácia do toho zahrnutá nebola. Pokiaľ ide o medzinárodné rokovania, ktorých záver závisí od e, tretich strán, tieto tam takisto neboli zahrnuté. Ale pokiaľ ide o naše kľúčové aktivity, budeme pokračovať v dialogu so všetkými zainteresovanými stranami. E, toto e, predloženie nášho pracovného programu nebude len záverom nášho užitočného dialogu, ale bude aj nástupom do ďalšej spolupráce je potrebné, aby sme udržali dynamiku, aby sme kolektívnym spôsobom posunuli ďalej našu prácu e, musíme e, spolu s parlamentom a radov e, iniciovať diskusiu o tom, ako uplatňovať zmluvu Musíme dosiahnuť dohodu, ako rýchlejšie postupovať pri rokovaniach o témach, ktoré sú dôležité z hľadiska našich politických cieľov. Takéto úsilie dokáže naše odhodlanie e, smerovať ku konkrétnym a e, včasným reakciám na E, krízu. E, verím, že je to to, čo od nás občania očakávajú a že európske inštitúcie by mali tieto očakávania naplniť. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne. Teraz dostávajú rečníci v mene skupín slovo. Začíname pánom Sajerom. Na dve, na dve minúty, nech sa páči. Tisztelt e, Pitella elnök úr, tisztelt Barroso elnök úr, tisztelt ház! Európának Pán predseda, pán Barroso, milé kolegyne, kolegovia, Európa musí dokázať prekonať krízu. Členské štáty Európskej únie eh, by sme mali vyviesť z tejto krízy a to tak, že každému občanovi Európskej únie poskytneme šancu na prácu. EPP podporuje zámery Európskej komisie pokiaľ ide o pracovné miesta a o prioritu vytvárať pracovné miesta v roku 2011. Dúfame, že v nadchádzajúcom e, roku prostredníctvom nových e, návrhov e, týkajúcich sa ekonomického riadenia to bude lepšie možné. Rada by som, rád by som vyzdvihol niekoľko aspektov konkurencieschopnosť musí vychádzať z vedy, výskumu, z iniciatív. My si myslíme, že aktivity v tejto oblasti zatiaľ nie sú postačujúce. Ochrana duševného vlastníctva, fungujúci systém komunitárnych patentov, to všetko sú veľmi dôležité záležitosti. Kvalita, e, normy a tak ďalej e, rovnaké požiadavky, aké máme na našich podnikateľov, musíme mať aj na podnikateľov z tretich štátov. Milé kolegyne, milí kolegovia, na základe Lisabonskej zmluvy teda vzhľadom na Lisabonskú zmluvu nám pán Barozo ukázal, akýsi nový začiatok eh, vo svojich slovách. Lisabonská zmluva totiž dáva parlamentu eh, nové eh, veľké kompetencie a z tohto aspektu budú potrebné ešte ďalšie, bude potrebné riešiť ešte ďalšie problémy. S viacerými kolegami sa domnievame, že vlastne nie je potrebné mrhať časom um, nad diskusiou, nad dokumentom, ktorý sa nakoniec neaplikuje oveľa lepšie by bolo v určitých časových intervaloch kontrolovať skutočné transponovanie programu, aby sme na to mohli mať aj e, konkrétny vplyv. Ďakujem, poprosím kolegov, aby sa pridržiavali rečnického času pretože už predchádzajúcemu bodu sme sa venovali dlhšie, ako bolo pôvodne naplánované. Teraz má slovo pán Svoboda, ale on e, vždy hovorí veľmi e, striktne, precízne. Pokúsim sa, pán predseda. Vážený pán predseda Paroso, vážený pán Šovčovič. Myslím si, že všetko, čo v tomto vašom programe je, si e, zaslúži chválu, ale je tu niekoľko bodov, kde by sme radi ešte e, trošku viac pridali. Vidíme, že v Európe dochádza k rastúcemu vplyvu určitých síl, ktoré sú orientované proti Európe, proti inštitúciám Európskej únie a musíme sa zamyslieť nad tým, aké obsahy a aké metódy môžeme proti ním využiť. K tomu sa ešte vrátim. Prvý bod, tým je politika rastu, pán predseda, je to pravda. Musíme regulovať finančné trhy, musíme sa postarať o ochranné opatrenia a tak ďalej. Ale musíme sa vrátiť aj k tomu, čo ste vy veľmi jasne opakovali. Musíme sa vrátiť k zelenému hospodárstvu, k jeho reštrukturalizácii. Komisár Oettinger predložil viacero dokumentov, pokiaľ ide o politiku v oblasti energie, obrovské investície, Bohužiaľ sa tam nehovorí o financovaní týchto investícií, ale z tejto krízy musíme výjsť aktívnou, aktívnou e, cestou rastu. Oblasť energie, oblasť dopravy, investície musia byť realizované, aby sme dosiahli túto zelenú ekonomiku, tento zelený rast, zelené pracovné miesta. Zatiaľ toho robíme málo. Druhá vec, spoločný trh. Tento koncept musíme zverejniť. Vy ste predložili niekoľko návrhov, vychádzajúc zo zistení Maria Montyho, ale on bol aj veľmi kritický, pokiaľ ide o sociálnu dimenziu spoločného trhu. Tam ešte musíme pridať a očakávame vaše konkrétne návrhy, e, pokiaľ ide o smernicu o vysielaní pracovníkov. Toto je ešte potrebné jasne upraviť, aby nedochádzalo k mzdovému dumpingu, ale aby došlo k sociálnym pozitívam. Tretia vec e, my sme videli v debate o Írsku, že niektoré krajiny majú e, nižšie dane a týmto lákajú e, podniky a potom, keď sú vo finančných ťažkostiach, tak e, povedia ostatným, no už e, prosím, ozdravte náš rozpočet, financujte náš rozpočtový deficit. Takže daňová problematika, harmonizácia daní do určitej miery, napríklad minimálne daňové sadzby, pokiaľ ide o daň z príjmov právnických osôb, to sú veľmi dôležité veci. Ja viem, že to máte veľmi ťažké z voči členským štátom, ale je to veľmi dôležité. A pokiaľ ide o sociálnu problematiku, o tom som už hovoril, tá priepas medzi e, bohatými a chudobnými je čoraz väčšia a hlavne ženy sú veľmi postihnuté chudobou. A ešte posledný bod, vy ste hovorili o citizens concern, teda určitých obavách e, občanov. Áno, toto je veľmi dôležité, ale ako my naše konanie, to sa týka vás aj nás, ako my naše konanie zverejňujeme. Mnohí to nechápu, mnohí nevedia, že v mnohých e, otázkach e, konáme tak alebo tak. Naše Tlačové komuniké sú často ťažko pochopiteľné, musíme to robiť lepšie. Občianská iniciatíva, keď to budú zneužívať odporcovia Európy, tak to pôjde proti Európe. Takže tieto iniciatívy musia byť využívané pre dobro Európy, rast Európy. Ďakujem pekne, pán Svoboda. Teraz dostáva slovo pani Valeán na 3 minúty, nech sa páči. Grazie, Chair. President Barroso, dear colleagues. Ďakujem pekne, predseda Baroso, drahí kolegovia. Európska ekonomika, európsky projekt ako celý. My sme pripravovali rôzne stratégie, klimatický balíček, balíček pre energiu za 2020, program po programe, ale zatiaľ stále nevieme, kam sa chceme vyvíjať, čím sa chceme stať. Prečo si toto myslím? pretože chcieť byť tým najlepším, to nestačí na to, aby sme sa naozaj najlepším aj stali. Skutočnosť je taká, že príjmame stratégiu za stratégiou, ale neveríme im všetci. Takmer nikto ich neimplementuje a nikto ich nechce financovať. Zdá sa, že máme mnoho stratégií, ale nie je tu záujem o ich pretavenie do reality. Preto si myslím, že je na čase vrátiť sa k základom, k tomu, čo vôbec umožnilo európsky projekt, čo nás zblížilo. Prirodzené veci, Spoločný trh by mal byť e, našou veľkou prioritou a všetky naše snahy by mali smerovať k jeho posilňovaniu, pretože nebudeme konkurencieschopní, ak tu nebude väčšia ekonomická integrácia. No na to slúži jedine spoločný trh. Ja vítam pracovný program komisie, váš návrh o, o e, akte pre e, spoločný trh, ale to nestačí. Máte Monteho správu, viete, čo je treba, podpora investícií, lákanie kapitálu, znižovanie byrokratických výdavkov. To sú jednoduché veci, na ktoré sa môžeme zamerať, pretože majú jasný dopad na konkurencieschopnosť, znižovanie energetickej náročnosti, využívanie zdrojov, energia, doprava a tak ďalej. Komisia, komisári musia pracovať ruka v ruke. Takže preto sa tešíme na ambiciózny návrh viacročného finančného rámca v roku 2011. Potrebujeme väčšiu mieru regulácie, aby sme sa popasovali s finančnou krízou? Áno, ale iba ak cieľom je posilniť európsku konkurencieschopnosť. Mali by sme sa vyhnúť autistickej odpovedi na krízu a dúfať, že svet nás bude nasledovať. Ak neukážeme svetu, že EÚ je pragmatickou asociáciou myšlienok, kapitálu a hodnot, v takom prípade sa nestaneme tým globálnym aktérom, akým byť chceme. A nebudeme mať možnosť vplývať na politiky celosvetovo. Práve naopak, oni budú vplývať na nás. Európsky semester. Komisia dokáže najlepšie identifikovať naše silné a slabé stránky pri plánovaní, ale musíte byť obozretní, lebo to, čo členským štátom a občanom predkladáte, je e, také mentorovanie, ako by Brusel všetko vedel lepšie, ako by politici v Bruseli boli bližšie k občanom než ich miestni politici. Toto je zložitá práca a dôležitá je koordinácia politiku 2011. Ja dúfam, že sa vám to podarí, že rast a pracovné miesta tu budú nielen pre niektorých, ale pre všetkých. V vašom prípade dôjde k nárastu euroskepticizmu, takže veľa šťastia. Ďakujem pekne. Teraz dostáva slovo pani Hans na 3 minúty. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán Barozo, myslím si, že je dôležité uvedomiť si, eh, že nemôžeme diskutovať o eh, tomto pracovnom programe komisie bez toho, aby sme nemali na zreteli aktuálne nezhody a bez toho, aby sme eh, E, nemali na zreteli problematiku Grécka, Írska a iných krajín, ktoré by sa mohli dostať do problémov. Chcela by som na úvod povedať, že e, na záver debaty roz o rozpočte e, som sa dozvedela, že pán e, Barozo je veľmi otvorený, e, čo sa týka pozícií parlamentu k rozpočtu na rok 2011. Čo je dôležité je, aby sme boli úprimní pri schvalovaní takéhoto komplexného programu, akým je rozpočet, že to myslíme úprimne, aby sa rokovalo na báze vzájomnej dôvery. Druhá vec sa týka disk- Írska. Myslím si, že diskusie o, o Írsku ukazujú, ako sme na mile vzdialení od riešenia, od riešenia krízy východisko z krízy, do ktorej sme sa dostali, pretože sme boli príliš liberálni e, voči e, peňažným trhom, je v nedohľadne. Za moju politickú skupinu chcem povedať, e, že návrhy, ktoré boli predložené, v súvislosti s prekonaním finančnej krízy, v súvislosti s formuláciou východiska cieľov sú dobre, teda e, uviedli ste niekoľko dobrých východzích bodov, ale nemyslíme si, že e, to, čo ste si stanovili ako cieľ, je už postačujúce. Ak sa aj obliadneme späť a uvedomíme si, ako dlho už diskutujeme ak chceme byť úspešnou menovou úniou a ak to chceme garantovať, aby to aj fungovalo e, vo vnútri Európskej únie, e, že e, musíme urobiť tento krok smerom k ekonomickému riadeniu Európy. Čiže ide tu o túto pozitívnu orientáciu nad rámec krízy ako takej smerom k spoločnému riešeniu, k spoločnej Eh, k spoločnej ekonomike. Pán eh, Svoboda tu už spomínal eh, tému zeleného, teda mm, vytvárania zelených pracovných miest. Čo sa týka stratégie do roku 2020 a čo sa v nej označuje ako zelený rast, teda nie som presvedčená, že to je to, o čom sme, e, čo sme mali na mysli, keď sme hovorili o Európe e, roku 2020, že to, čo ste uviedli vo vašom pracovnom programe, je tým, na čo, na čo mysleli autory stratégie 2020. Takže musíme začať e, budovať Európu od znova. Ďakujem. A slovo dávam pánovi Olžichovi Vlasákovi. Vážený pán predseda, predseda dámy a páni, Nasledujúci eh, rok bude eh, eh, rokom pre európske inštitúcie, kedy sa preukáže, či dokážu uživiť No, či sa dokážu zaoberať, vysporiadať s európskym rastom. V tomto, mm, a z tohto aspektu je e, pracovný program komisie týmto dokumentom. Niekedy však menej znamená viac, preto s obavami sledujem plánované e, regulačné aktivity komisie, čo sa týka koncesí na služby. Treba pripomenúť, že oblasť koncesí e, je dnes explicitne vylúčená za rámca verejných zákaziek, čo je potvrdená judikátmi Európskeho súdneho dvoru. Radikálne zmeny by určite v tejto oblasti vôbec neprospeli. Ekonomickým aktérom aj tým e, z verejnej správy najviac vadí, ak sa podmienky, ktoré e, už ovládajú, s ktorými sa naučili pracovať, neustále menia a oni tak nemajú istotu v rámci svojich rozhodovaní. E, všetky Všetky nástroje treba prijímať s výrazným časovým predstihom, aby sme v rámci implementačnej fázy eh, poskytli všetkým dostatočný priestor na prípravu. Ďakujem a slovo má eh, pán Patrik eh, Lehiarik. Ďakujem, pán predseda. Pán predseda. La commission semble raisonner en Zdá sa, ako keby komisia nevnímala skutočnosť, že v Európe prebieha závažná kríza. Vy hovoríte vo svojom dokumente, že sú veľmi jasné eh, znaky eh, ekonomickej obnovy, ale my vieme, že v súčasnosti sme eh, v situácii, keď musíme vynaložiť 400 miliard eur na pomoc bankám a musia k tomu prispieť aj krajiny, ktoré príjmajú úsporné opatrenia. V programe komisie je potrebné vyhodnotiť aj výsledky, výsledky pre európskych občanov a pracujúcich, tie, ktoré vyplývajú z Lisabonskej zmluvy. Myslíme si, že tu e, ľudia neočakávajú úsporné opatrenia, skôr očakávajú solidaritu v oblasti dôchodkov, zvyšovania príjmov a podobne. E, pokiaľ ide o verejné výdavky, potrebujeme novú fiskálnu spravodlivosť. Je potrebné, aby sa e, lepšie preštudovala otázka zdanenia daňových bankových transakcií. Potrebujeme spôsob spôsoby, e, ktoré by umožnili zabezpečiť vzdelávanie, pracovné miesta, verejné služby, e, výskum, inovácie. Dnes treba rozdeliť európske bohatstvo iným spôsobom a nemôžeme sa stále viesť na ceste úsporných opatrení a nezamestnanosti. Peru minuto 30. Ďakujem slovo pani Cavela, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Tvorba pracovných miest je jednou z priorit vo vašom programe a preto by som chcela komisiu, ktorá ma tuším nepočúva, upozorniť. Chcela by som komisiu upozorniť, pán predseda, opakujem, chcela by som komisiu upozorniť na novú éru imigrácie, ku ktorej dochádza z južnej Európy, Grécko, tam prichádza mnoho mladých pracovníkov, ktorí sú naozaj dobre kvalifikujú, ktorí sú dobre kvalifikovaní a títo odchádzajú do Austrálie alebo do Spojených Arabských Emirátov. Toto sa naozaj deje. Nemecko zase oznámilo nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. O čom ide? No už Nemecko nemusí dovážať kvalifikovanú pracovnú silu z tretích krajín. Členské štáty, ktoré majú hospodárske problémy, tieto by mohli poskytnúť takúto pracovnú silu, napríklad v Nemecku. Takže ja navrhujem iniciatívu komisia. Vy hovoríte stále o pridanej hodnote. Prečo nepríjmeme nejaký trh práce európskej pridanej hodnoty. Tam by členské štáty mohli vyrovnávať dopyt a ponuku. Musíme posilniť Európu, musíme využívať kvalifikovaných európskych pracovníkov. To vo vašom programe chýba, takže toto je návrh z mojej strany. Ďakujem, ďakujem pekne. Teraz dostáva slovo to sú ďalší rečníci zapísaní a začneme pánom Richardom Zéberom na minútu 30. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Rád by som pogratuloval komisii k ambicioznému pracovnému programu. Myslím, že sa musíme snažiť ešte viac sa orientovať na strategické ciele z dlhodobého hľadiska. A tu chcem komisiu poprosiť, aby bola trošku odvážnejšia, aby nebola taká ustrachaná, pokiaľ ide o budúcnosť. Parlament vás podporí a skôr tá rada to tak brzdí. Progresívne síly by mali teda držať pokope. Konkurencieschopnosť je podľa mňa centrálnym bodom, ktorý chceme, musíme dosiahnuť, aby Európa bola naďalej konkurencieschopná, aby sme dosiahli tie ciele ako udržateľný rast, sociálny rast a tak ďalej. Dôležité je, aby sme vyslali tento signál jasným spôsobom, aby sme ho správne odkomunikovali. Euroskeptici sú často prítomnejší v médiách než proeurópania. Každý si podľa mňa uvedomuje, že Európa môže len spoločne ísť e, smerom, tým správnym smerom. Vo všeobecnosti by sme radi vyzvali komisiu, aby svoje programy vnímala pod eh, motom efektívnosť, zvyšovanie efektívnosti v oblasti zdrojov, v oblasti energií, ale aj v oblasti vzdelávania. Univerzity, školy musia prispieť eh, k tomuto Smart Europe, teda k tejto inteligentnej Európe. Tiež výskum a vývoj sú mimoriadne dôležité. Musíme si uvedomiť, že zvyšok sveta nespí na Vavrínoch, ale nemôžeme byť eh, ustráchaní a robiť len takú malú politiku, ako to robí rada. Nie, podľa mňa mňa je potrebné, aby sme spoločne s komisiou hľadili do budúcna. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz dostáva slovo na dve minúty kolegyňa Monika Flašiková beňová Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, vážený pán viceprezident Ševčovič. Verím, že v tejto turbulentnej dobe, ktorú prežívame, nebolo pre komisiu jednoduché pripraviť tak ambiciózny plán a preto mi v úvode dovolte, aby som vám zablahoželala. Napriek tomu mám niekoľko pripomienok

Ďakujem pekne. Poprosím rečníkov, aby dodržiavali svoj čas, rovnako ako pani Beňová, ktorá skončila o sekundu skôr a teraz dostáva slovo pán Hutton na minútu. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Komisia nám povedala, aké sú priority, dlhoučateľný rast, pracovné miesta, energetická účinnosť a rozvíjanie obnoviteľných zdrojov energie proeurópska nacionalistická e, vláda je za tieto e, ciele. My by sme boli radi, keby sa dosiahol takýto pokrok aj v oblasti iných víziev. Európska slobodná aliancia, skupina, ktorej sme členom, rovnako ako aj ďalší proeurópsky Eh, občania Katalánska, Walesu a tak ďalej. My podporujeme dobrú správu veci verejných v našich krajinách, ale našou ambíciou je zohrávať aj pri európskom rozhodovaní našu úlohu ako nezávislé členské štáty, aby sme mohli nielen doma vykonávať našu úlohu, ale pôsobiť konštruktívne aj na tomto fóre pre lepšiu Európu. Kolega, la parola ora Ďakujem pekne. Teraz dostáva slovo pani Vera del Castillo na minútu 30. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ehm, v tejto chvíli máme pred sebou dva veľké typy politik a akcií. Niektoré politiky a akcie sú preventívne a niektoré impulzívne. Preventívne sú tie politiky a akcie, ktoré sa musia v súčasnosti zameriavať na kontrolu, na dohľad nad finančnými trhami, trhmi so správnym riadením a posilneným riadením. Skrátka so všetkým, čo uh, by nám mohlo eh, povedať o problémoch skôr, než tieto problémy začnú rúcať európsku ekonomiku. Tie druhé politiky a akcie to sú tie, ktoré poskytujú impuls. A práve tieto politiky, pán komisár, ktorý tu zastupujete komisiu, aj predsedníctvo. E, tu máme tri hlavné aspekty, je ich oveľa viac, ale ja sa obmedzím na tri. Je to výskum a vývoj, rozvoj digitálnej spoločnosti, to znamená digitálna agenda a vnútorný trh. Pokiaľ ide o výskum a vývoj, toto je oblasť, kde ja ešte vidím nedostatky v e, pracovnom programe, ktorý predložila komisie. E, pán predseda komisie povedal, že budú existovať vedecké programy pred rokom 2011. Toto však nestačí. Pre mňa a pre našu politickú skupinu by bolo dôležité, keby sme tu videli aj odkaz na rámcový výskumný program číslo 8, ktorý v tomto návrhu nie je obsiahnutý. Ďakujem. Ďakujem. A teraz dávame slovo pánovi Kristianovi Vigeninovi. Dve minúty. Ďakujem, pán predseda podpredseda komisie, vážení kolegovia, diskusie o pracovnom programe Európskej komisie nemôžu byť formálne. Sú dôležité pre európskych občanov, ale sú dôležité aj preto, aby Európska komisia získala predstavu o tom, v ktorých oblastiach môže očakávať našu podporu. Bolo by dôležité, keby sme v ďalšom roku identifikovali to, čo Európa má robiť na medzinárodnej scéne. Potrebujeme silnú vonkajšiu službu a toto bude veľmi dôležité aj z hľadiska činnosti Európskej komisie. A pokiaľ ide o rozširovanie, boli by sme radi, keby komisia postupovala ďalej a keby pracovala, pracovala e, e, rovnako ako v roku 2010. Myslíme si, že pokrok v kapitole 23 je veľmi dôležitý a myslíme si, že v prvom trimestri budúceho roka by mala e, komisia podať správu o rokovaniach. Ďalšia krajina, ktorá je dôležitá, je Turecko. Turecko by malo byť pozbudzované k tomu, aby plnilo záväzky, ktoré prijalo a malo by pracovať aj na novej ústave. Najmä pokiaľ ide o ľudské práva. Takisto by sme boli radi, keby komisia Európsky parlament pravidelne informovala o žiadosti Srbska. Dúfame, že politika susedstva bude mať za následok primerané korekcie, tak, aby existovala koordinácia medzi cieľmi komisie a medzi rozpočtom vyčleneným na ich dosiahnutie. Parlament je pripravený podporiť túto stratégiu až do roku 2020 Ďakujem. Pán Andreas Šváb, minúta a pol. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán komisár, dámy a páni. Chceme, aby sa program legislatívy Európskej komisie orientoval podľa dlhodobých cieľov pre Európu. A ja si myslím, že tu trošku čo si chýba na určitých miestach, pretože ale v každom prípade môžeme tento program e, uvítať. Pokiaľ ide o spoločný trh, tam by som rád poukázal na to, že na základe dokumentu pána Montyho chceme dosiahnuť, aby všetci občania v Európe mohli profitovať z tohto spoločného trhu a to ešte do väčšej miery. Pracovný program komisie, o tom teraz hovoríme, a to znamená, že ak základom je správa Monty, že komisia prevzala tú premisu, že konanie proti členským štátom sa posilní v tom zmysle, že sa zníži e, ten deficit e, neplnenia z 1% na 0,5%. To tam však bohužiaľ nie je. Popri tých jednotlivých opatreniach, ktoré vy načetávate vo svojom dokumente, digitálna agenda, hypotekárne kredity, koncesie a tak ďalej, nechcem hovoriť o deta- detálne o týchto témach, ale myslíme si, že v každom prípade potrebujeme, aby tie opatrenia, ktoré boli avizované v 2011, aj boli v tomto roku realizované predložené. Komisia určité legislatívne eh, texty vraj skúma, ale to nám nepomôže. A tiež od komisie očakávame, aby všetky návrhy legislatívy boli doplnené ehm, analýzou dopadov, aby sme videli, prečo sú vôbec potrebné. Ďakujem pekne, ďakujem pekne, pán Šváb. Teraz dostáva slovo pani Gebhardt na dve minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Uh, Drahé kolegyne, drahí kolegovia, vážený pán komisár, no už myslím si, že Lisabonská zmluva je veľkým pokrokom pre občanov Európskej únie pokiaľ ide o sociálne trhové hospodárstvo. To je teraz súčasťou základov európskej politiky a je jasné, že my ako Európania, ako poslanci očakávame, že toto sociálne trhové hospodárstvo aj bude pretavené do skutočnosti. Pozrieme sa na to, čo akt o spoločnom trhu prináša. Chyba nám tu však čosi z toho, čo by sme si boli želali. Nestačí nám keď sa budú robiť hodnotenia dopadov sociálneho hľadiska, pokiaľ ide európsku legislatívu. My potrebujeme realizáciu sociálnej doložky, sociálnej klauzuly, aby to, čo bolo slúbené, teda že občania skutočne Európu budú cítiť, vnímať, aby si to naozaj aj všimli, aby to nezostalo len napísané na papieri. Neďalej iba o túto sociálnu doložku, ide aj o také dôležité veci, ako napríklad služby vo všeobecnom hospodárskom záujme ktoré potrebujú osobitnú ochranu a tu mi tiež chýba zo strany Európskej komisie nejaký konkrétny prístup k tejto problematike alebo otázky zamestnancov. Toto je potrebné riešiť oveľa intenzívnejšie než v prípade smernice o vysielaní pracovníkov. Stále ešte čakáme, čo bude toho výsledkom. Nuž a tu som naozaj nahnevaná, pomaly ma naplňa hnev. My ako Európsky parlament už dlho od komisie požadujeme, aby bol konečne vytvorený systém hromadných žalôb na európskej úrovni. Je tu 6 alebo 7 rôznych štúdií, ktoré komisia dala vypracovať a čo teraz v tomto pracovnom programe sa dočítame, že zase raz bola zadaná ďalšia štúdia. Takto to nemôže fungovať. My chceme konečne konkrétne návrhy a rozhodnutia Európskej komisie v tejto oblasti. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Gebhardt. Teraz dostáva slovo pán Gozes na minútu 30. Merci, Ďakujem, pán predseda. Pán komisár, ako koordinátor za EPP a hospodársky a menový výbor by som sa chcel zamerať na dva body vášho programu. Poprvé, posilnenie ekonomického riadenia a európsky semester. E, máme balíček ekonomického riadenia, ale pokiaľ by sa mali naplniť jeho ciele, tak je potrebné, aby sme prijali účinné opatrenia, ktoré idú ďalej, než sa navrhuje. Je takisto potrebné, aby bol parlament skutočne zapojený do vypracovania postupov aj ich e, realizácie. Je potrebné nájsť právny základ, aby sme sa vyhli pod podstatnejšej zmene zmluvy, čo by oneskorilo uplatňovanie opatrení, ktoré je potrebné nevyhnutne prijať. Druhý e, bod to je finančné nariadenie. Návrhy máme na stole a rok 2011 bude v tomto smere rozhodujúci. My si ceníme voľu e, komisára Barniera. E, parlament takisto vyjadril v roku 2010 odhodlanie prijať balíček o dohľade. E, do konca e, roka by sa mal, e, malo prijať nariadenie, pokiaľ ide o európsky dohľad nad ratingovými agentúrami. Chceme pokračovať v pragmatickej regulácii, ktorá by bola inteligentná a účinná, tak ako nám to dnes navrhuje komisia. Ďakujem. Slovo má pán Derosa, minúta 30. Ďakujem, pán predseda. Rovnako ako predseda Barroso vo svojom vystúpení hovoril o niektorých opatreniach, e, by som chcel pripomenúť, že na vypočutí e, veľmi e, veľmi eh, jednoznačne povedal, že sa bude revidovať smernica o vysielaní pracovníkov, pretože v tomto smere bolo podaných niekoľko žalob na súdy. Je veľmi dôležité, aby sme prijali legislatívu, ktorá by zabezpečila právnu istotu tým, štátom, ktoré zabezpečujú sociálne služby vo všeobecnom záujme. E, toto je e, línia, ktorú by mala komisia veľmi úzko sledovať vzhľadom na problémy, ktoré sa v tomto e, ohľade vyskytli. A takisto vítam platformu pre chudobu. Nie sú však žiadne dôkazy, že by komisia využívala stratégiu 2020 na posilnenie tejto platformy. Napríklad, keď sa hovorilo s írskou vládou o riešení problémov, ale ak Európa 2020 nie je rámcom, čo je potom rámcom na riešenie tých problémov, ktoré má Írsko, e, okrem problémov, ktoré súvisia s bankami. A teraz niečo na záver. Myslím si, že dávame voz pred konia, keď e, sa snažíme hovoriť hovoriť o vytvorení minimálnej podnikovej dane či dane e, právnických osôb e, v celej EÚ. My potrebujeme rozpočet, ktorý by bol dostatočne silný, aby zabezpečil potreby slabších a odľahlých regiónov, ale potrebujeme takú európsku politiku, ktorá je skutočne účinná skôr, než budeme uvažovať o zavedení jednotnej dane z príjmu záujmu právnických osôb v celej Európe. Ďakujem. Ehm, pán Uri, minúta 30. Ďakujem, pán predseda. Ako koordinátor pre otázky zamestnanosti za EPP tento pracovný program komisie na rok 2011 vítam a tiež vítam, eh, že o programe New Skills, New Jobs začneme čoskoro diskutovať. Mám niekoľko pripomienok. Považujem za veľmi dôležité, aby sme začali s konzultáciami zavčasu. A chcel by som požiadať komisiu, aby zohľadnila stanoviska parlamentu. Je pre mňa veľmi dôležité, aby eh, bolo zabezpečené že programy budú môcť byť e, zrealizované a že budú k dispozícii finančné zdroje. A veľmi dôležitý je samozrejme aj monitoring. Rád by som spomenul niekoľko problémov. Považujeme e, za e, veľkú škodu, že neexistujú v tomto programe iniciatívy v oblasti zdravotnej prevencie v smernici o vysielaní pracovníkov eh, v podstate eh, sme eh, proti tomu, aby čo sa týka tejto smernice boli predkladané nové návrhy. Hlavnou prioritou by malo byť vytvorenie nových pracovných miest zabezpečenie zamestnanosti. Takže toto by mali byť tie ústredné problémy, na ktoré by sme sa mali e, sústrediť. A záverečná poznámka, príliš e, veľké administratívne záťaže ťažia malé a stredné podniky, takže toto by bolo treba tiež riešiť. Ďakujem pekne. E, pani Edith Hercog má slovo ako nasledujúca. Ďakujem pekne, pán predseda. Budem storučná. Ďakujeme za tento pracovný program komisie na rok 2011. Určite to nebolo jednoduché, keďže ani rozpočet ešte nemáme. Chcem vyzdvihnúť body, mm, z ktorých by sme sa boli tešili, ale ktoré postrádame. Napríklad by sme sa boli tešili, ak by e, boli predložené nejaké návrhy týkajúce sa priemyselnej politiky alebo politiky zabezpečenia surovín. Boli by sme sa tiež tešili, ak by bola spomenutá energetická účinnosť konkrétnejšie a investície ambície do tejto oblasti trochu konkrétnejšie, ak by boli spomenuté v pracovnom programe komisie. Je nám ľúto, e, že e, tu rámcový program nie je nejakým spôsobom posúdený a chceme tiež zdôrazniť, že ak sa podarí e, dohodnúť sa na programoch Galileo a te potom by sme sa um, mali vrátiť uh, k týmto otázkam, čo možno najskôr. No, a mm, tiež podpora malým a stredným podnikom by mala fungovať uh, lepšie. Tešili by sme sa, ak by uh, nasledovali, nasledujúce teda predsedníctva maďarské a poľské sa zaoberali aj kohéziou a lepšou integráciou v rámci Európskej únie, pretože tie priepasné rozdiely, ktoré ešte existujú medzi východnými východom a západom, čo sa týka miest, e, e, treba e, nejakým spôsobom riešiť. Aj v tomto smere sa treba postarať o krok vpred. A čo sa týka energetiky, je dôležité, aby sme postúpili o krok späť v rámci východného partnerstva, aj keď existujú viacerí, ktorí sú proti tomu. Pán Groš? Nie je v sále, takže pani Trautmann na minútu a pol. Ďakujem, pán predseda, pán komisár. Tento program činnosti hovorí o ekonomickom oživení ako o kľúči pre zvyšovanie dôveryhodnosti. My sa však nemôžeme e, uspokojiť len s paktom stability, ktorý dokázal svoje limity, pokiaľ ide o rast v celej, Európy, v celej Európe a keď sa sa hovorí o sociálnej úrovni ako o ukazovateľovi e, síly Európy. Pokiaľ ide o európsku daň z e, finančných transakcií, tu je potrebné, aby e, sa o tom viac hovorilo. Ja podporujem kolegov, ktorí hovorili, že treba klásť, klásť dôraz na služby vo všeobecnom záujme. Digitálna agenda je veľmi zásadným prvkom tohto eh, programu a naši občania očakávajú, že Európa eh, bude rešpektovať ich ústredné miesto. Finančné problémy by sa nemali eh, zameriavať iba na otázky, ktoré ktoré e, sa týkajú bank a podobne. Je potrebné, aby e, program na rok 2011 bol programom, ktorý dokáže našim členským štátom, že e, Európska únia je tu pre nich. Ja preto podporujeme taký program, ktorý dokáže svoju ambicioznosť Ďalším rečníkom je pán Elmar Brok, minúta 30. Sám. Pán predseda, kolegyne, kolegovia, pán komisár, ak dovolíte, stručne načrtnem tri témy. Poprvé, myslím si, že v oblasti vonkajších vzťahov komisia tam zohráva dôležitú úlohu, pokiaľ ide o východné partnerstvo. E, tam myslím, že by sa malo postupovať koncepčnejšie, aj multilaterálne vzťahy by sa mali rozvíjať s týmito partnermi Nielen z hľadiska energie by sme mali vnímať e, toto partnerstvo veľmi strategicky, ako v našom záujme, teda mal by byť ťažiskovým. A druhý bod, neviem, ako je to so štruktúralnými fondami a s ďalšími oblastiami, ale otázka finančného riadenia programov pre vonkajšie vzťahy, toto je veľmi, veľmi pomalé. Kým tie prostriedky naozaj môžu tiecť ten politický účel je už rok prekonaný. To sme videli pri rôznych programoch, východné partnerstvo a ďalšie. Ja viem, že to súvisí aj s Európskym parlamentom a s jeho úlohou, pokiaľ ide o rozpočtové nariadenie, že to trvá naozaj veľmi dlho. Ale keď naozaj tie prostriedky chceme využívať účelne, nesmie to byť neskoro, kým ten vlak ešte neodíde, pretože e, toto je veľmi dôležité z hľadiska politik našich záujmov. Takže komisia musí prísť s nejakým nápadom, ako tie rozhodnutia, pokiaľ ide o príjmanie programov, ich implementáciu a vyplatenie, aby to prebiehalo rýchlejšie. A ešte tretia vec, pán predseda, pán komisár, tam ide o otázku Transatlantickej hospodárskej rady a vzťahov z USA. E, hospodársky význam a ten strategický význam sa mi zdá, že ste podcenili vo vašom dokumente. Ďakujem pekne, pán Brok. Teraz dostáva slovo pani Tikau na minútu 30. Mulțumesc, domnule președinte. Așteptările cetățenilor... Ďakujem pekne, pán predseda. Európsky Občania majú veľké očakávania, očakávajú, že inštitúcie roku 2011 sa zamerajú na tvorbu pracovných miest a na sociálnu Európu. Ako podpredsednička výboru pre dopravu by som rada vyjadila poľutovanie, že ste odsunuli bielu chartu pre európsku, pre európsku dopravu. Toto je dôležitý dokument, pokiaľ ide o viacočný finančný rámec, aj pokiaľ ide o koheznú politiku. Aj pracovný pokiaľ ide o váš pracovný program, rada by som zdôraznila dôležitosť legislatívnych aktov, pokiaľ ide o ochranu súkromných údajov, pokiaľ ide o zlepšenie bezpečnosti informácií a sieti formou normalizácie a verejného obstarávania, vzájomné uznávanie mechanizmov na elektronickú autentifikáciu. To sú všetko veľmi dôležité iniciatívy, dôležité pre implementáciu digitálnej Európy a pre vytvorenie vnútorného trhu so službami. Tiež sa tešíme na legislatívne iniciatívy, pokiaľ ide o inteligentné siete. Tieto sú potrebné, aby sme mohli využívať elektrínu z obnoviteľných zdrojov energie. Do toho členské štáty v poslednej dobe veľmi investujú, ale je to dôležité aj na prípravu infraštruktúry pre elektromotory a elektroautomobily Energetická účinnosť, využívanie zdrojov, toto všetko môže zlepšiť schopnosť Európskej únie, vytvoriť pracovné miesta. Toto sú naše hlavné priority spolu so sociálnou Európou. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pekne. Teraz dostáva slovo pán Kaspari na minútu 30. Sehr geehrter Herr Vážený pán predseda, vážený pán komisár, Komisia eh, si eh, stanovila na rok 2011 obrovský program a ja by som považoval za lepšie, ak by tam boli e, stanovené lepšie e, priority. Máme 26 komisárov, e, veľa riaditeľstiev a nemyslím si, že každý musí oprávnenosť na svoju existenciu preukazovať tým, že si stanovuje svoje ciele. Lepšie by pre Európu bolo, ak by sa stanovili väčšie priority, konkrétnejšie priority. Pre niektoré dôležité veci by sme si mali nechať viac času. Čo sa týka oblasti e, zahraničného obchodu, e, som koordinátorom v našej politickej skupine a tešil by som sa, keby sme, čo sa týka transatlantickej aliancie, sa konečne dostali o krok vpred. Už to je celé roky na agende, ale konkrétne kroky nevidíme. A keď sa e, pozrieme na meniaci sa svet v ostatných rokoch, na meniacu sa ekonomickú silu v rôznych častiach sveta, potom vidíme, že je veľmi naliehavé spolupracovať dobre s Američanmi. Je dobré, ak e, si komisia uvedomí, že čo sa týka e, oblasti zahraničného obchodu na základe Lisabonskej zmluvy e, má čo to teraz povedať aj Európsky parlament. Budeme sa musieť učiť, ako sa to spolu dá robiť, ako budeme spoločne pracovať na zákonoch a na ich transpozícii a bol by som rád, keby komisia si nechala čas, na, vzala čas na dialog a na transparentnú prácu. Ďakujem, pán kolega Kaspari. A minúta a pol, pán Mitchell. ar Ďakujem pekne. V prvom rade chcem zagratulovať pánovi komisárovi za predloženie tohto návrhu. Európska únia sa snaží postaviť sa kríze, ale ten objem práce, ktorý sme už urobili v porovnaní s tým, čo ešte musíme urobiť, z toho vyplýva, že nemôžeme zabúdať na ľudí ani v tretich krajinách. Koordinácia v rámci EPP, ja som koordinátorom v výbore DV a musím povedať, že pre nás je absolútne nepochopiteľné, keď sme sa dohodli, že dosiahneme 0,7 HDP na pomoc eh, krajinám tretieho sveta tak členské štáty nie sú ochotné prispievať vždy. Tento rozpočet je medzi prvými, kde dochádza k úškrtom. My všetci veľmi dobre chápeme, že keď HDP klesá, keď HND klesá, že tie príspevky sa znižia, ale nemali by sa znižovať ani tie per- ale nemali by sa znižovať tie percentuálne údaje, iba absolútne hodnoty. Takže ja žiadam komisiu, aby robila všetko, čo je v jej e, silách, revizná e, schôdza OSN, pokiaľ ide o mileniové rozvojové ciele, e, prišla s určitými závermi a členské štáty musia dostať svojim záväzkom, nemôžu znižovať svoje príspevky, nesmú znižovať svoje príspevky vyjadrené vo forme percenta už aj tak zniženého HND. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Mitchell. Teraz začíname postupom Catch the Eye. A pán Buzutil dostáva slovo ako prvý. Ďakujem, pán predseda, ja by som chcel povedať len toľko, že vzhľadom na e, hospodárskú krízu, ktorú prežívame veľa, e, je, je potrebné, aby sme sa zameriavali na ekonomický e, aspekt, ale nie len naň, pretože toto je Európa občanov a preto musíme naďalej pokračovať v štokholskom programe, pretože na tomto sme sa nedávno dohodli a tento by nás mal viesť k Európe občanov. Konkrétne v budúcom roku roku. Potrebujeme viac urobiť v boji proti terorizmu a všeobecnej bezpečnosti pre našich občanov, pretože naši občania žiadajú väčšiu bezpečnosť od Európskej únie. Okrem toho bude treba posilniť boj proti organizovanému zločinu, predovšetkým v oblasti korupcie. Musíme posilniť aj práva občanov, napríklad ako je ochrana obetí trestných činov a takisto musíme dospieť k spoločnosti spoločnej politike v oblasti azylu a migrácie založenej na zásade solidarity. Ďakujem. Ďakujem, pán Bozutil. E, teraz e, pán Vysis. Vážený pán komisár. Pracovný program komisie na rok 2011 skutočne vyzerá veľmi ambiciozne a Želali by sme si, aby tento dokument prispel k tomu, aby sa Európa stala konkurencieschopnejšou, aby sa stala bohatšou. V minulosti existovalo tiež, bolo vypracovaných tiež veľa veľmi stižiadostivých plánov. Niektoré však neboli zrealizované. Spomínam si dobre, že štáty, ktoré dnes prekonávajú hlbokú ekonomickú krízu, boli dávané za príklad. Avšak skutočnosť nás poučila o niečom inom a preto sme e, za e, lepší dozor nad bankami, sme e, za lepšie fungovanie trhu, len tak môžeme prispieť k tomu, aby Európa bola konkurencieschopná a aby ľudia v Európe mali pracovné miesta. Ďakujem. Pán Bronz, nech sa páči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 Ďakujem, pán predseda. Keď čítam pracovný program Komisie na rok 2011, tak sa tu výrazne ukazuje jeden prvok a to je kríza, ktorá e, oberá komisiu o jej silu. E, táto, hovorí sa tu o zvýšení, e, zlepšení fiska, fiskálnych politík a čo je obzvlášť znepokojivé o donúcovacích e, mechanizmoch. Ale keď sa pozrieme na dokument 2020, tento je veľmi úprimný, lebo hovorí o 23 miliónov nezamestnaných e, a e, poklese e, HDP o 4,4% v roku 2009. Dokument 2020 hovorí o tom, že naše členské štáty sú najinovatívnejšie vo svete, ale pokiaľ neurobíme viac, inovácií nám nepomôže. My musíme ochraňovať našu, naše ekonomiky. Európa, e, dokument 2020 hovorí, že Európa má tvorivých e, ľudí, ale je potrebné, aby sme tento talent a túto tvorivosť ďalej podporovali a posilňovali. E, ďalej má slovo pani Kominska.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 bola by som rada, keby Európska komisia zdôraznila implementáciu už existujúcich eh, stratégií, eh, nariadení a zákonov, pretože my tu vytvárame nové stratégie, pripravujeme nové dokumenty, pričom mnohé z tých, ktoré už existujú, sa vôbec neimplementujú, predovšetkým v oblasti energetiky. Preto si myslím, že toto by mal byť osobitný bod programu práce komisie a e, to znamená implementácia už existujúcich nariadení. V opačnom prípade by mohla, mohol tento program stratiť dôveryhodnosť, pretože e, by mohol e, spôsobiť niektoré závažné finančné problémy v Európe, nakoľko mnohé krajiny prekročili kritéria stanovené v Maastrichte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 Európska komisie eh, neposkytuje dostatočný návrh, počet návrhov. Komisia takisto ako minulý rok predkladá rovnaké iniciatívy, pokiaľ ide o pridelovanie pracovníkov, tak tiež chce upraviť eh, prácu imigr- eh, imigrantov. Nestačí to však, keď premyšľame o budúcnosti Napríklad jeden z návrhov spočíval v tom, aby sa predlžil vek e, odchodu do dôchodku, avšak komisia nenavrhla alternatívne formy e, zamestnania pre dôchodcov. Vieme, že nezákonné hospodárstvo sa rozrastá a zase komisia nič nenavrhuje, aby bojovala s týmto javom. Tiež treba mať na zreteli, že veľa ľudí žije v chudobe v Európe a preto by sme chceli eh, navedať komisiu, aby predložila smernicu o minimálnych mzdách. Sikiersky. Ďakujem a teraz pán Sikiersky, nech sa páči. Pri, mm, pri formulovaní pracovného programu na jednej strane máme určitú kontinuitu, ale aj zmeny aký bude pomer v roku 2011. V každom prípade by sme mali pokračovať e, v zvýšení hospodárskeho rastu, mali by sme vytvárať nové pracovné miesta, máme jasné cieľe na rok 2011, máme dostatok stratégií, mali by sme však zmeniť hĺbku e, e, zásahov a zmien v oblasti riadenia. To bolo súčasťou aj Montyho správy. Také treba reformovať finančné inštitúcie a dohľad nad nimi. V roku 2011 treba eh, implementovať a prijať príslušné riešenia a rozbehnúť eh, prácu nových agentúr. Je možné zvýšiť konkurenciu schopnosť eh, na základe použitia inovatívnych metód. A napokon je dôležité aby sme pracovali na viacročnom finančnom rámci na roky 2014 až 2020 a zabezpečiť hlubšiu integráciu do budúcnosti. Ďakujem a slovo má pani Smolková. Ďakujem pekne za slovo, vážený pán podpredseda Ševčovič. Predložený pracovný program je ambiciozný. Obsahuje oblasti, ktoré pomôžu k naplneniu stratégie 2020. Veľa je tam povedané,

Uh, uh, v prvom rade by som chcel vyzvihnúť túto rozpravu a poďakovať všetkým steným poslancom za kladné a láskavé slova ohľadom pracovného programu. Myslím si, že keď si pozrieme vaše vystúpenie, zistíme, že je tu pomerne veľká konvergencia cieľov, ktoré by sme chceli spoločne dosiahnuť. Myslím si, je to tým, že samotný program je do značnej miery výsledkom spoločného úsilia. Strukturovaný dialog, ktorý sme zavedli tohto roku, posilnená spolu, e, komunikácia s výbormi sa vyplatila a pracovný program komisie naozaj obsahuje konvergujúce sa cieľe spoločné pre parlament a komisiu. Viacerí z vás ste poukázali na význam sústrediť sa na vhodnú implementáciu, aby naše návrhy nezostali na papieri veľmi dobre to chápem, chápem túto požiadavku a preto do pracovného programu sme zapracovali aj monitoring e, realizácie prác. A veľmi rád predstúpim pred Európsky parlament, budem to robiť pravidelne, budem vás informovať o tom, čo sa nám darí robiť pri realizácii pracovného programu komisiu, aby sme e, diskutovali nielen raz ročne, ale pravidelne o tom, ako sa nám darí plniť pracovný program komisie. A pre vašu informáciu, ako sa nám darí tohto roku. Z 34 e, iniciatív, ktoré sme slúbili, naisto splníme 30. Čiže je to pomerne dobrý výsledok, ale samozrejme sme pripravení diskutovať o tom e, spolu s vami a pravidelne vás o tom informovať. Rovnako som veľmi rád, že e, žiadate od nás viac a nie menej s niekoľkými výnimkami a samozrejme to vítame. Je to vítaná tendencia Európskeho parlamentu voči e, komisii a súhlasím s vami, ktorí ste povedali, že treba ešte vylepšiť našu prácu pretože nemusíme iba sa snažiť splniť si stanovené cieľe, ale preukázať, že kvalitná práca nám umožní e, využiť naše výsledky ako najlepší kontraargument, najlepší nástroj e, pôsobenia proti euroskeptikom v Európe a e, s tým, aby sme pôsobili proti protekcionizmu, rasizmu, xenofóbii e, a ďalšími javmi, ktoré sa objavujú počas e, krúsnych čias. Dobrá spolupráca nám umožní vyhnať títo tie minulosti. Pokiaľ ide o infraštruktúru, je pravda. Potrebujeme veľa investovať do infraštruktúry, ale sme presvedčení, že potrebujeme viac ako infraštruktúru. Chceme konkurovať globálne, a chceme zachovať svoju konkurencieschopnosť a výhodu a potrebujeme aktualizovať infraštruktúru. To je dôležité nielen pre hospodárske cieľe, ale preto, aby naše hospodárstvo bolo zelenšie, aby sme účinne využívali zdroje, aby sme rozveli naše hospodárstvo a e, viac ako kedykoľvek musíme e, používať pro, e, projekt orientované cieľe, využívať EIB a využívať PPP do budúcnosti viac ako v minulosti. A je to obsahom nášho programu. Pokiaľ ide o jednotný trh, vítam všetky poznámky a tento dôraz na jednotný trh. Naozaj ide o náš e, hlavnú hodnotu Európskej únie. Európsk jednotný trh nám, podar, e, nám umožnil veľa dosiahnuť, dosiahneme ešte viac, dokážeme e, využiť jeho potenciál. Treba odstraniť stále existujúce prekážky, e, úzke miesta a musíme využiť nové oblasti hospodárstva. Niektoré z vás ste spomenuli digitálne hospodárstvo ako by sme dokázali vylepšiť náš život, pokiaľ by sme viac využívali elektronické služby, e, e, elektronické riadenie, elektronický obchod. To sú nové oblasti, kde sa musíme viac angažovať. Maria Monti eh, predložil vynikajúcu eh, správu Michel Barnier, eh, využíval túto správu ako základ pre viaceré e, návrhy. Rozbehli sme diskusiu o tom, ako vylepšiť e, európsky jednotný trh, ako ho viac tvoriť, ako zvýšiť jeho konkurencieschopnosť a dosiahnuť lepšie výsledky. Takže zúčastňujeme sa toho všetkého. Pozrime sa na návrhy Michela Barniera, ktoré sú najdôležitejšie ktorým treba priložiť väčšiu prioritu a nazdávam že spoločne dosiahneme e, lepší, silnejší jednotný trh. Administratívna záťaž. Veľmi dobre viete, že Günther von Heugen e, dal do programu e, redukciu administratívnej záťaže o 25 a ešte pred rokom 2012. Rád vás informujem, že komisia sa veľmi snaží aby sme prekročili tieto cieľe. Ehm, teraz by sme mali dosiahnuť e, e, metu 30 ale musí mať jasné, že nejde iba o Európsku komisiu. Výsledky e, očakávame nielen od komisie. Častokrát administratívna záťaž sa zvýšuje na národnej úrovni pri implementácii európskej legislatívy s viacerými ďalšími podmienkami. A to treba riešiť z úrovne Európskej únie, ale aj z úrovne národných štátov. Čo sa týka významu sociálneho rozmeru európskeho jednotného trhu, plne s vami súhlasím. E, zobrali sme si ponaučenie z minulosti a pripravíme návrhy ohľadom e, e, čas, smernice o pracovnom čase, posielanie pracovníkov. To, to je výsledkom veľmi dôležitého rozmeru. Vieme, že jednotný trh bude fungovať, ak sa s ním stotožnia občania, ľudia a preto treba e, zapracovať aj e, veľmi e, presvedčivé hodnotenie sociálnych dopadov do našich návrhov, aby sme vedeli, že návrhy, ktoré ponúkneme občanom, budú akceptované a získajú podporu. Pani Savela veľmi presvedčivo hovorila o potenciálnom úniku mozgov, ale strácame totiž e, našich najlepších pracovníkov, e, ktorí chodzajú mimo e, Európskej únie. Niekedy je to spôsobené prekážkami na trhu práce, niekedy chýbajú informácie, ale častokrát je to tým, že naše vzdelávanie nie je to, čo sa očakáva v nich v podnikateľskej sfére a som veľmi rád, že niekoľko minút začnete rozhovor o novej iniciatíve Vidím, že e, e, je tu, e, sú tu predstaviteľa z komisie, ktorí vám povedia, ako sklbiť potreby s, s odbornými skúsenostiami, aby mladí ľudia nezostali bez zamestnania, aby využili svoj potenciál, aby to bolo na prospech nás všetkých. Viacerí z vás ste poukázali na význam regulácie finančných trhov Hovorili ste o význame rýchleho rozhodovania. Ako to chceme zabezpečiť do budúcnosti? Už sme poukázali, že potrebujeme e, zabezpečiť lepšiu spoluprácu medzi parlamentom, komisiou a radou. A radi by sme to urobili vo forme nového spoločného programovania. Musíme spoločne rozhodnúť o prioritách, e, harmonograme a termínoch, aby sme e, zabezpečili výsledky rýchlejšie, aby sme urýchlili legislatívny proces aby e, sa to robilo ešte rýchlejšie ako v súčasnosti. Chcem vás zabezpečiť, že pokiaľ ide o viacročný e, finančný rámec, urobíme maximum, aby sme e, poskytli vám ambiciozne projekty. Potrebujeme vašu pomoc, keď budeme mm, robiť vysvetľovania voči všetkým médiám, obyvateľom, čo všetko dokážeme eh, dosiahnuť v Európe eh, na základe 1% rastu HDP. Akú štruktúru má na rozpočet? Takmer 95% rozpočtu sa vrácia do národného hospodárstva plus eh, vysoká pridaná hodnota Európskej únie. A musíme o tom diskutovať aj v hlavných mestách jednotlivých štátov. Musíme o tom informovať občanov, o tom, akú štruktúru má náš rozpočet, aby sme získali väčšiu podporu pre naše ambiciozne návrhy. Elmer Brock spomenul veľmi dôležitý rozmer vonkajších e, vzťahov e, východného partnerstva, procesu rozšírenia únie, kde treba e, sa snažiť o zvýšenie dôveryhodnosti z obidvoch stran. Musíme byť dôveryhodní pri vedení rokovaní, pri monitoringu kritérií, ktoré majú plniť kandidátske štáty a musíme byť dôveryhodní aj v tom, čo ponúkame kandidátom aby táto dôvera sa budovala na oboch stranách. Spojené štáty sú našim dôležitým partnerom a ak sa nám podarí odstraniť niektoré prekážky vzájomnému branie sa vzájomnému obchodu, to bude vzájomne prospešné a treba sa viac snažiť v tejto oblasti. V oblasti obchodu e, vieme, že Európa je pripravená rokovať. Európa je pripravená robiť ústupky, ale potrebujeme na to partnerov. Nemôžeme dosiahnuť dohodu iba tam, e, keď nevieme, či e, druhá strana nám vyjde v ústretí. Súhlasím s vami, že treba to riešiť stále, neustále prichádzať s návrhmi, hľadať nové možnosti, pretože otváranie globálneho obchodu bude nepochybne na prospech globálneho hospodárstva a myslím si, že to je to, čo potrebuje väčšina krajín sveta a napokon sloboda, spravodlivosť a, a e, ako sa o tom hovorilo, veľmi dobre e, si uvedomujeme, že toto, táto oblasť veľmi zaujímá a znepokojí našich občanov a preto e, značnú časť programu venujeme práve tejto oblasti a som presvedčený, že e, e, kolegovia Malstrom e, Reding venujú dostatočnú pozornosť vašim obávam v rámci tejto rozpravy a štrukturovaného dialogu s príslušnými výbormi. Pán predseda, ďakujem pekne za trpezlivosť. Prekročil svoj, svoj som limit, ale mali sme veľa otázok. Ďakujem pekne, pán komisár. Uzatváram rozpravu. Hlasovanie bude v decembre. Na 3 minúty prirušujeme e, plenárnu schôdzu a potom prejdeme k nasledujúcemu bodu. Kolege, kolegi, e riprendiamo i nostri lavori, l'ordine... Vážení kolegovia, budeme pokračovať v našej práci a podľa